rozprave pred hlasovaním e, chcem ešte povedať, že ako pán Demesmaker požiadal, napíš, napísal som španielským orgánom, e, adresoval som im otázku, ktorá sa týkala madridských väzníc a Um, oni odpovedali, že neboli žiadne porušenia španielských zákonov, že všetko sa odohralo v súlade s právom. Ja vám postúpim túto odpoveď a je k dispozícii e, komukoľvek. Obrate sa na môj kabinet, ak sa chcete oboznámiť s odpoveďou.